zajtra 20. októbra, začíname e, ďal, pokračujeme v našom zasadnutí o 9. hodine, od 9. do 13. hodine a Samozrejme, program je na internete, potom pokračujeme od 15. hodiny do 21. hodiny. Ďakujeme vám veľmi pekne, týmto e, prerušujeme zasadnutie. Super.